Ak nemáme e, žiadne návrhy zmien programu, budeme program považovať za schválený. Druhý bod programu oznámenia predsedničky. E, dva, jeden oznámenia ohľadom odporúčaní koordinátorov od 11. apríla E, koordinátori sa rozhodli, že pripravia e, pozmeňujúce návrhy k správe e, Ample o stratégii v oblasti zdravotných postihnutých a pridelia to skupine PP. Takisto pripravia nejaké návrhy ohľadom správy, ktorú predložia GUE. Pripravia ústnu otázku ohľadom riešenia manželstiev eh, neplnoletých, eh, aby sa to schválilo v maji, tak tiež sa eh, rozhodlo, že pozvu pani Vezik, spolkovú ministerku pre otázky starších občanov, na ďalšiu schôdzu výboru FAM. Na schôdzi 25. apríla koordinátori výboru FAM sa rozhodli, že pridelia E, e, úlohu e, pozmeňujúcich návrhov v boji proti nerovnosti, v snahe posilniť hospodársky rast a tvorbu pracovných miest v skupine PP. Takisto usporadajú 20. septembra schôdzu a budú menovať pani Legrip ako vedúcu misie. Pozvu zástupcov rady európskych municipalit a regionov na jednu zo schôdzí výboru e, kam, e, bod 2.2. Výbor DV sa rozhodol, že zorganizuje e, diskusiu o pravidle ktorá sa bude konať na schôdzi DV 22. maja 2017 a koordinátori sa rozhodli, že pozvú predstaviteľov nášho výboru, výboru druhá na túto diskusiu a e, kolegovi dostanú pozvanku mailom s tým, aby sa mohli zúčastniť schôdze. A to by bolo asi všetko, pokiaľ ide o oznámenie predsedničky. A tretí e, bod programu elektronické hlasovanie. Kolegovia, sme pripravení. Máme za sebou hlasovacie karty. Prvé hlasovanie. Návrh stanoviska vo forme pozmeňujúcich návrhov vo vzťahu politických vzťahov medzi Európskou úniou a Indiou. Spravodajkynia Maria Gabriel. Pozmeňujúci návrh číslo 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeňujúci návrh 6. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeňujúci návrh 7. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 8. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 9. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa, schválený. Ďakujem pekne. A ďalej. Návrh spravy potreba stratégie Európskej únie na odstranenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov pani e, Constance Le Grip. Kompromisný návrh číslo 1. Za. Proti. Zdržali sa? Skúsme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. To znamená, že hlasujeme teraz o návrhu 106 za proti, zdržali sa, zamietnutí. 108 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromisný návrh číslo 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeň sa návrh 110 za, za, proti, zdržali sa, skontrolujme to. Otváram hlasovanie. Zamietnutý. 174. Dve časti. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Svalená. Druhá časť. Za, proti, zdržali sa. Skontrolujme to. Hlasujte, prosím. 174, druhá časť. ...174, druhá časť. Končím hlasovanie. Okamih, prosím. Vaša karta nefunguje? Nie, nefunguje. A ako ste hlasovali, za alebo proti? Je to totiž veľmi dôležité. Máme 15 ku 15. Som proti. Sto štyri, druhá časť.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 Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa schválení. 128 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Okay. 134 za, proti, zdržali sa, Zamietnutý. Kompromisný návrh 4 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh číslo 5. Za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmení sa návrh 240 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Nie, overíme si to. Nech sa páči, hlasujeme elektronicky. 240. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválený. Zmeň sa návrh 143. Dve časti. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali zamietnutí. Schválený, pardon. Druhá časť. Za? Proti? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zemetnutá. Pozmeň sa návrh 145. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Nie. Overíme si to. Nech sa páči, hlasujeme. 145. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa navrh. 148. Za. Proti. Kolegovia, overíme si to. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 147 za. Proti. Zdržali sa. Kontrolné hlasovanie. 147 za. Proti, e, teda e, hlasujeme. Končím hlasovanie. E, zamietnutý. Ample 33. Dve časti. Prvá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Elektronické hlasovanie. Hlasujte. 30, Ample 33. Končím hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Za. Proti? Zdržali sa? Zase si to musíme ospravedlniť. Mrzí ma to, ale treba to urobiť. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutá. Ample 34. Za. Proti. Zdržali sa? Schválený. No dobre, tak skontrolujme to. Ample 34. Elektronické hlasovanie. Konec hlasovania. Zemetnutý. Iba je o jeden hlas. Yeah. All electronic. No, we will look. No, no. Sometimes, yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. Amendment 150 in favor. 150. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromisný návrh 6. Za? Dobre, 150. Overujeme si elektronicky. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis. Kompromisný návrh číslo 6. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromisný návrh 7. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 146 za, proti, zdržali sa, Treba to skontrolovať. Elektronické hlasovanie, prosím. Konec hlasovania. Schválený. 167 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromisný návrh 8 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 169 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh 9 za, proti, zdržali sa prijatý. sa návrh 176 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 178 za, proti, Zdržali sa? Overíme to. Elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 179 za 179 za proti zdržali sa Myslím si, že je to prijaté, ale overíme si to. Predsa len elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Pozmeň sa návrh 180 za. Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 10. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmením si návrh 134. Za. Proti. Zdržali sa. 185 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 187 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 11 za, proti, zdržali sa schválený. sa návrh 200 za, proti, zdržali sa, overíme to. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh 13 za, pro, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh 14 za, Chcete 13 skontrolovať? Nech sa páči, hlasujeme o 13. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Výsledok sa nemení, to je pravda. Kompromisný návrh 14 za, proti, Zdržali sa? Schválený. Pozmeni sa návrh 219 za. Proti. Zdržali sa? Overíme to. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeni sa návrh 220 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 222. Za, proti, zdržali sa schválení. 224. Za, proti, zdržali sa. Skontrolujme to. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Je to schválené. Je to schválené. 223 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Mhm, O tom sa nehlasuje. Which? I can't too far. Uh, uh, ample 17 in favor? Ample 17. Ample 17. To je na strane 18. Apple 17 za. Apple 17 proti. Zdržali sa. Skontrolujme to. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Schválený. Ample 28 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Dobre. Kontrola. Elektronické hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Ample 29 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromisný návrh 15 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. A teraz Ample Citation 1 za, proti, držali sa schválení. Citation 2, Ample za, proti, zdržali sa schválení. Citation 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Dobre, overíme to. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnutý. A pozmeň pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Navrh 2 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Ample Citation 3 za, proti, zdržali sa, schválený. Ample Citation 4 za, proti, zdržali sa, schválený. Apple Citation 11 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeň sa návrh 3 za, proti, zdržali sa, e, treba to overiť. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Ample uh, Citation 10 za Proti? Zdržali sa? Schválený. si návrh 4. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Ample Citation 12. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromisný návrh 16. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. si návrh 9. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 13 za, proti, zdržali sa, treba to overiť. Končím hlasovanie. Prijatý. Kompromisný návrh 17. Za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh, Prepačte, návrh 16 za, proti, zdržali sa. E, poprosím vás e, o verenie. 16. Končím hlasovanie. 16. Hlasujte, prosím. Môžeme to zopakovať. O pozmeniu sa návrh 16. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Prijatý. Kompromisný návrh 18. Za, proti, zdržali sa, schválený. Ample N. Hlasovanie po častiach. Tri časti. Prvá časť za, proti, 3. Zdržali sa schválená. Druhá časť. Za, proti. Zdržali sa zamietnutá. Tretia časť za. Pro, za, proti. Zdržali sa. Poprosím vás o elektronické overenie. Končím hlasovanie. Zamietnutá. Kompromisný návrh 19. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromisný návrh 20. Za. Proti. Zdržali sa. Poprosím vás o elektronické hlasovanie. Kompromisný návrh 20. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijatý. Pozmenujúci návrh 38 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 37 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 36 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 39 za. Proti zdržali sa zamietnutí. Ample C za, proti, zdržali sa schválený. Myslím si, že schválený, ale skúsme to overiť. Nech sa páči. Closed. It's adopted. Ample D in favor. E, za proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 21 za, proti, zdržali sa, schválený. Ample B za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 22. Dobre, overíme si Ample B. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválený. Naozaj ťažko sa to počítalo, iba o jeden hlas. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, schválený. A pozmenujúci návrh 42 za, proti, zdržali sa, Myslím si, že je to zamietnuté, ale nič sa nedá robiť, musíme to overiť elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh 23. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 50. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 51. za, Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 52. za, Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromisný návrh 24. За? proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 25 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 61 za, proti, zdržali sa, schválený. 59 za, proti, zdržali sa, schválený. 62 63 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 65 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 67 e, overíme si to. Vote is closed. It's adopted. Je to schválené. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 66 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Ample G, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Kompromisný návrh 26 za, proti, zdržali sa, schválený. Dva, kompromisný návrh 27 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 28 za, chcete 27 skontrolovať? V poriadku. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromisný návrh 28 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh 29 za, proti, zdržali sa. Treba to skontrolovať. Takže kompromisný návrh 29. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmení sa návrh 79. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 81. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 86. Za. Proti. Zdržali sa. Poprosím vás o kontrolu. 86. Nech sa páči. Koniec hlasovania. It's rejected. Zamietnutý. 87 za. Proti. Zdržali sa. Poprosím o kontrolu. 87. Končím hlasovanie. Schválený. 88 za. Proti. Zdržali sa zemietnutý. Osemdesiat deväť za, proti, zdržali sa, schválený. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 92 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 96 za, proti, E, zdržali sa? Poprosím o kontrolu. 96. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh 30. Za? Proti? Zdržali sa? Svalený. Сто три. Za. Pro, za. Proti. Zdržali sa. Overíme to. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. A teraz záverečné hlasovanie o e, uznesení e, v upravenom znení. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Je to schválené. Ďakujem pekne. Viac e, hlasovania v programe nemáme. A nebolo až také jednoduché iba som chcela e, vyhlásiť, že budem mať e, menšinový, menšinové stanovisko ohľadom tohto návrhu. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Now we will have time for the key messages, yeah? Key messages, yes. For key messages give some minutes uh -huh. to... Uh-huh. Uh, let's yes, uh, yeah, yeah. Mm -hmm. Aber ich sag mal, fast alles

Milé, koleg- milé kolegyne, budeme pokračovať v našej, našom rokovaní. Piatým bodom nášho programu je 10 kľúčových posolstiev pre Európsku komisiu. Je to v, v dokumentoch máme návrh týchto desiatich bodov je to, tak, e, je to teda návrh schválenia politickými skupinami. Máme tri hlavné priority. Stratégia rodovej rovnosti, e, work, práca a život a rodinný život a ich rovnováha, rodové násilie. Potom tu máme ďalšie témy, ako je napríklad zastúpenie žen v správnych radách, rozdiel v dôchodkoch, obchodovanie s úzkými bytostiami, rovnaké zaobchádzanie v práci a zamestnaní, e, uzavretie tejto rodovej digitálnej e, priepasti a zaradenie rodového aspektu do hlavných e, politických tém a potom je to sexuálne a reproduktívne zdravie. Máte prosím ešte nejaké? Potom budeme mať 11. maja ešte ďalšie stretnutie. A chcem sa spýtať, či máte k tomu čo povedať. Takže ak nemáte žiadne pripomienky, to je návrh, politic, ktorý pôjde politickým skupinám. Budeme o tom hlasovať na budúci týždeň. A teraz si počkáme na pani komisárku Jourovu. Pani komisárka Jourová tu bude o štvrtej, takže sme získali trochu času, ale prosím vás, buďte tu o štvrtej.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

Milí kolegovia, budeme pokračovať a našim ďalším bodom na programe je návšteva komisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť pani Viera Jourová. Pani komisárka, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na naše rokovanie výboru. Môžem povedať, že vždy sa tešíme na vašu prítomnosť, najmä vtedy, keď sme nemali možnosť sa dlhú dobu srieť vo výbore a tento štrukturovaný dialog pre nás je veľmi dôležitý, takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. A teraz by som vám rada dala slovo, pani komisárka. Ďakujem, pani predsednička, milé dámy, páni, vážení poslanci. Je mi veľkou cťou aj radosťou, že tu môžem byť a hovorím to úprimne pretože pre mňa je toto vždy veľmi dobrá príležitosť nielen splniť svoju povinnosť e, skladania účtov parlamentu a informovať vás o tom, čo robiť, ale je to pre mňa aj zdroj inšpirácie, nápadov, pretože niekedy sa zdá, že sa v práci pohybujeme v kruhu a vždy, keď môžem hovoriť s vami individuálne alebo s výborom, či už na plenárke, alebo vo výbore, vždy sa snažím osvojiť si tie návrhy, ktoré tu zaznejú a použiť ich v svojej práci v oblasti rodovej rovnosti. Myslím si, že dnes nastal vhodný okamžik na to, aby sme o týchto otázkach hovorili, pretože sme po prezentácii balíka E, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a istambulským dohovorom. Máme veľa tém na dnešnú diskusiu. Mám relatívne krátku prezentáciu a potom uvidíme, čo sa bude dať urobiť v debate. Potom nemá debatu. Máme čerstvé údaje z Európy. Je to správa z marca a údaje sú takéto ženy sú aj naďalej nedostatočne zastúpené na trhu práce, predstavujú polovicu populácie, ale len 65 z nich je na trhu práce v porovnaní so 75 mužov. Často musia prerušiť svoju kariéru, aby sa starali o deti alebo starších či chorých príbuzných. A často, čo je znepokojujúce a stabilný faktor, sú veľmi, sú oveľa viac vystavené chudobe než muži. Je to zlyhanie trhu, to nás stojí 2,8 HDP EÚ. Takže, čo mám na mysli? Nízke zastúpenie žien na trhu práce nás stojí 2,8 HDP každý rok. V peniazoch je to 370 miliard eur ročne. Ja som sama neverila týmto číslom, keď som, ich, keď som dostala túto štatistiku. A konzultovala som autorov prieskumu z Eurofóra a potvrdili mi a vysvetlili mi metodiku a potvrdili tento údaj, a ja som mohla aj preverovať, skontrolovať, čo hovoria a ide o veľmi konzervatívny odhad. A myslím si, že keď hovoríme o rovnováhe súkromného a pracovného života, o tom balíku, ktorý sme navrhli, tak je správne súčasne hovoriť aj o nespravodlivosti, nerovnosti a súčasne aj o tých ekonomických faktoroch a o skutočných zlyhaniach trhu v rámci EÚ, ako aj o stratách, ktoré to spôsobuje. Súčasne keď hovoríme o týchto veciach, o chudobe, o nízkom zastúpení žien na trhu práce, tak musíme zohľadniť aj to, že ženy teraz predstavujú 60 absolventov univerzít a ich talent by mala naša spoločnosť lepšie využívať. A okrem toho aj otcovia sú pripravení tráviť viac času so svojimi deťmi. To je nový trend. Mileniáni považujú, zohľadňujú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom pri vyberaní svojho zamestnávateľa. Ďalším javom súčasnej EÚ je, že máme starnúcu spoločnosť. Stále viac a viac rodín sa bude musieť postarať o starších e, príbuzných. A digitálna revolúcia umožňuje pružné pracovné dojednania v mnohých odvetviach a tam je to už realitou. Toto sú tie fakty, s ktorými sme pracovali, keď sme pripravovali balík kombináciu legislatívnych a nelegislatívnych opatrení a nástrojov na zlepšenie podmienok lepšej rovnováhy zosúladenia súkromného a pracovného života Uvedomili sme si, že musíme prísť s kombináciou nových e, dojednaní, e, lepšou prístupnosťou a dostupnosťou e, k rôznym službám a zľahčenie prístupu druhých, druhého rodinného príslušníka na trh práce. Preto prichádzame s modernými politikami, ktoré ktoré zohľadňujú pracovný aj súkromný život rodičov a tých, čo sa starajú o druhých. Sú to legislatívne aj nelegislatívne opatrenia. Takže my neprichádzame len s e, zákonmi, ale dúfam, že prichádzame s koherentnou politikou. Návrh modernizuje právny rámec, ktorý rieši nedostatky, ako sú nedostatočná kompenzácia, nedostatok pružnosti či E, neprenositeľnosť. Sú, vychádza z existujúcich práv vych, e, a prichádza so zlepšenými rovnakými právami pre mužov a ženy ako aj s rešpektom pre individuálnu slobodu pracovníkov a rodín, ale samozrejme členským štátom nikto nebráni v tom, aby nenavrhli alebo nerealizovali vyššie normy. My stanovujeme minimálne normy aby sme zvýšili pružnosť rodičovskej dovolenky. Umožňujeme pružné čerpanie e, či po častiach alebo na čiastočný úväzok a zvyšujeme aj vekový limit, dokedy to môžu rodičia si vybrať. Rodičovská dovolenka môže sa čerpať až do 12 rokov dieťaťa. Potom tu máme neprenositeľnosť e, a kompenzáciu na úrovni nemocenskej, čiže neprenositeľnosť, ktorá trvá 4 mesiace, to je to pre druhého rodiča a nemocenské dávky pre oboch rodičov. To je tá novinka, s ktorou prichádzame v tomto balíku. Smernica prichádza aj s novými oprávneniami, nárokmi pre otcovskú dovolenku pri narodení dieťaťa navrhujeme 10 rok, dní, ktoré sú platené. V oblasti starostlivosti o chorých navrhujeme 5 dní do roka, 5 dní platenej dovolenky pre tých, čo sa starajú o chorých príbuzných, tak aby a Okrem toho rozširujeme rozsah práva žiadať pružné pracovné dojednania pre všetkých pracovníkov s deťmi alebo ďalšími závislými príbuznými rovnako pre ženy a mužov. Navrhujeme aj nelegislatívne opatrenia. Ďalej by som chcela ešte povedať niečo k tomuto právnemu návrhu než budem hovoriť o nelegislatívnych opatreniach. Asi si pamätáte, keď sme oznámili stiahnutie smernice o materskej dovolenke, preto, že bola blokovaná v Rade, ako aj preto, že väčšina členských štátov mala v svojom právnom systéme riešené tieto opatrenia ktoré boli v e, smernici o materskej dovolenke. Vtedy som slúbila, že prídem s novým právnym predpisom alebo predpismi, ktoré pokryjú nielen e, to obdobie počas, mm, keď príde novonarodené dieťa do rodiny, ale aj dlhšie obdobie, ktoré umožní aj druhému rodičovi, teda väčšinou otcom, sa zaintegrovať, zapájať viac do rodinného života a že poskytneme dlhšie, dlhšiu dobu, aby sme riečili problémy sendvičovej generácie, teda najmä žien, ktoré sa starajú aj o deti, aj o starších príslušníkov, rodinných príslušníkov. A toto je to. Veľmi som zvedavá, teším sa na diskusiu, ktorú tu budeme mať tento legislatívny návrh treba vnímať spolu s nelegislatívnymi opatreniami, ktoré sú v tomto balíku. Pokiaľ ide o tieto opatrenia, tak hovoríme o financovaní, monitorovaní v rámci európskeho semestra, o zlepšení výberu údajov na úrovni EÚ, o zdieľaní osvedčených postupov, ako aj v pokračovanie usmerňovania členských štátov Môžem vám povedať, že tento balík práve v tejto nelegislatívnej časti sa zaoberá horizontálnymi otázkami alebo je to horizontálna aktivita v rámci komisie, mainstreaming a podobne. Podpredsedovia Timmermans, Dobrovský, Katajnen aj Korina Krecu boli do toho zapojení, aj Pier Moskovici, ktorý prišiel s odporúčaniami zmeny daňových systémov v členských štátoch, aby boli priaznivejšie naladené voči rodinám a podobne. Takže niekoľko príkladov, čo tu máme v nelegislatívnych opatreniach. Naším cieľom je posilniť uplatňovanie existujúcej právnej ochrany pred, e, ochrany pred prepustením tehotných žien a matiek zdieľaním osvedčených postupov a informačnými kampaňami. Ďalším príkladom je náš cieľ podporovať využitie Európskych fond na strategické investície na financovanie sociálnej infraštruktúry. To sú služby starostlivosti o deti a e, chorých členov rodiny potom je tu lepšia ochrana pred prepustením tehotných žien a matiek. Niektorí z vás hovorili, že by ste to radi videli v novom právnom predpise, ale my už máme túto e, ochranu v legislatíve, ale to, čo sme zistili, je, že sa nevykonáva. Preto jedno z navrhovaných opatrení je začať dialog s inšpektorátmi práce a vykonávacími orgánmi a orgánmi pre zabezpečenie rovnosti v členských štátoch, ktoré majú na starosti dohľad nad trhom práce a e, chceme ich dotlačiť k lepšiemu výkonu tohto práva ochrany pred prepustením. Spomenula som Európsky fond strategických investícií, ale máme aj klasické európske fondy, ktoré sa dajú využiť na lepšie E, dostupnejšie služby pre pracujúcich rodičov a tých, čo sa starajú. Či sú to už škôlky, jasle alebo domy pre starších občanov. To všetko by pomohlo rodinám kombinovať e, svoj život, súkromný život a prácu a starať sa o rodinných príslušníkov. Využitie Európskeho fondu pre strategické investičné peniaze, to je niečo celkom nové v tomto kontexte pretože sociálne služby boli vždy v Európe vnímané ako mm, verejné investície, ale my chceme otvoriť aj možnosť pre projekty PPP a chceme aj viac zapájať rôzne formy sociálnych podnikov, podnikateľstva, Čiže určité špecializované organizácie a e, e, mimovládky, pretože to sú tiež e, veci, ktoré sa môžu zapojiť do poskytovania lepších služieb. Toto sú tie možnosti financovania. keďže sa na tento balík veľmi netrpezlivo čakalo, ja to viem, tak sa teším na našu dnešnú debatu, pretože som presvedčená, že máte mnohé dobré nápady, vyjadrenia, pripomienky, ktoré môžeme použiť v ďalšej práci na mm, tomto balíku. Legislatívny proces začal, nelegislatívne opatrenia môžu okamžite e, začať fungovať a máme rôzne možnosti, ako to robiť. Som otvorená aj vašim návrhom. Jeden z cieľov tohto balíka rovnováhy súkromného pracovného života je e, zabrániť riziku vylúčenia chudobe žien a podobne na základe hodnotenia E, vykonávania zásad, o posilnení zásad e, rovnakého platu medzi mužmi a ženami, transparentnosťou. My sme sa rozhodli, že potrebujeme ďalšie opatrenia v tejto oblasti. A chcem sa tu s vami podeliť o to, ako o tom uvažujeme, ako to chceme riešiť, ako k tomu pristupujeme Sú tu rôzne zdroje, ktoré treba riešiť individuálne, takže hovorím o rozdieloch v e, príjmoch a tam sú príčiny rôzne, ktoré treba takto riešiť. Teraz ešte niekoľko slov o tom, ako sme pracovali v oblasti potlačania násilia na ženách. Pokiaľ ide o ne- ekonomickú nezávislosť žien, e, chceli by sme popri tom ešte znížiť aj znepokojúce čísla, ktoré hovoria o rodovom násilí. Ako viete, tieto čísla sú naozaj šokujúce. Máme najnovšie údaje, podľa ktorých e, postoj voči tomuto problému e, prekvapuje. Viac ako jeden e, z piatich, 20 respondentov sa domnieva, že ženy častokrát vymýšľajú alebo zveličujú E, svoje tvrdenie o zneužívaní alebo znásilnení a takmer 17 e, súhlasí s tým, že násilie páchané na ženách častokrát provokujú samotné obete. Aby som len doplnila e, čísla, ktoré sme mali pred rokom, o tom, nakoľko častým je tento jav a ako veľa obetí máme v Európskej únie. To totiž e, ilustruje tú skutočnosť, že naša spoločnosť stále akceptuje násilie páchané na ženách ako niečo, čo je norma, alebo e, niečo, čo je nevyhnutné. Čiže musíme to mať na zreteli, e, keď pripravujeme nejaké opatrenia v Európskej únii. Spolu s týmito zisteniami v roku 2017 sme E, e, rozbehli e, sústredené aktivity na eliminovanie nasilia páchaného voči ženám. Podarilo sa nám zmobilizovať, prepojiť všetkých relevantných zainteresovaných s tým, aby sme zabezpečili šírenie osvedčených postupov v Európskej únii. Udelili sme 12 grantov národným úradom, aby sme spolufinancovali projekty, na adresné šerenie informácií, vzdelávania a ďalšie aktivity zamerané na prevenciu násilia proti ženám a mm, e, pôsobenie proti tomuto. Okrem toho ukončujeme výber e, projektov e, na financovanie organizácie občianskej spoločnosti. S veľkým potešením som mohla konštatovať, že mm, na e, konferencii e, v Maltie, mm, ktorú spolufinancuje mm, komisie, sme mali možnosť e, si vymeniť informácie, dať do pozornosti problematiku nasilia páchaného voči ženám, Vytvorili sme partnerské vzťahy s, e, s organizáciami, e, viacerými organizáciami vrátane e, s podnikateľským odvetvím. Hovoril som predtým, že ide o celospoločenský problém a potrebujeme pôsobiť viacerými smermi. Komisie organizujú viaceré podujatia v celej Európe aj mimo Európy vrátanie podujatia v Gruzínsku Eh, na ktorom sme eh, upozorňovali eh, viacerých subjektov na túto problematiku. Neskôr organizujeme viaceré semináre, na ktorých budeme sa vymieňať skúsenosti o úspešnej politiky a teším sa na príslušné podvietie v novembri tohto roku v parlamente. Takisto budem presadzovať legislatívny rámec únie, vrátanie smernice o právach obetí a európsky také ochranné príkazy. Príkazov Eurostat začal e, pripravovať e, nové zisťovania o e, rodovom násilí. Mm, toto zisťovania budú realizovať Národné štatistické úrady za koordináciu podpory Európskej únie. Ani v poslednom rade som rada, že môžem sa podeliť s vami o najnovšom dianí, pokiaľ ide o pristúpenie únie k stambulskému dohovoru. E, komisie e, vedie konstruktívne diskusie s radou, aby sme dosiahli politickú dohodu o tomto dôležitom návrhu. A e, Európsky parlament je pre nás veľmi dôležitým spojencom. Vďaka vašej stálej podpore už ukončíme tieto príprave kompromisné znenie návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní stambulského dohovoru v mene Európskej únie sa schválil minulý týždeň e, na Koreperi. E, predsedníctvo predloží návrh rozhodnutia e, na schválenie ráde počas nasledujúcich týždňov. Chcel by som vám poďakovať za stálu podporu boja proti násiliu páchanému na ženách a najmä pani spravodajkyňu Anna Kracu-Bild a, a pani Kracu-Bild za návrh predbežnej správe o mm, Stambulskom dohovore a za organizáciu viacerých vypočutí. A záverom by som eh, sa chcela vrátiť k stálici mm, našej legislatívy, teda zastúpenia žien v riadiacich orgánoch spoločnosti. Ani neviem, ako by som to vyjadrila. Je to stále zablokované v rade I keď vidíme určitý keď síce pomaly e, pokrok, pokiaľ ide o zastúpenie žien v riadiacich orgánoch spoločnosti, to sa dosiahlo počas uplynulých 5 rokov, ale vieme, že ak by sme mali platnú legislatívu, napredovali by sme podstatne rýchlejšie a úspešnejšie. A stále v rade e, čelíme blokujúcej menšine, a dúfame, že po voľbách v Nemecku sa situácia zmení. Budeme e, musieť urobiť maximum, aby sme presvedčili e, nových e, zástupcov Nemecka a niektorých ďalších členských štátov, aby sa vrátili k tejto problematike. Nož, ďakujem za túto podpornú reakciu. Vedel by som eh, eh, rozprávať príbehy o tom, čo sme eh, všetko robili, aby sme presvedčili nemeckých kolegov. Chápem ich. Musia sa veľmi snažiť o to, aby sa schválila príslušná vnútroštátna legislatíva. A tu sme prišli so svojou smernicou, s požiadavkou na to, aby sa e, Nemecko pripojilo ku klubu e, štátov, e, ktoré presádzujú túto iniciatívu. Chápem, že nemeckí kolegovia nie, nie sú až tak náčení, takže snažíme zohľadniť nejakú dohodu, aby aj nemecká legislatíva zostala nedotknutá, aby sme schválili smernicu. Nepodarilo sa tom na... Budeme musieť vyčkať. A teraz otvorili sme druhý front Čiže bezprostredne mm, e, pracujeme s podnikmi, e, s chartou pre rozmanitosť, s mnohými ďalšími organizáciami, aby sme stále vyvieli tlak na podnikovú sféru, aby e, angažovali viac žen pri rozhodovaniach. Chceme, aby sa dostali nielen do dozorných rád, do správnych rád, predstavenstiev a ďalších vedúcich pozícií. Ďakujem pekne za stálu konstruktívnu podporu tohto snaženia. Budeme to potrebovať naďalej e, v nasledujúcich e, mesiacoch a budeme musieť e, súbežne pôsobiť na podniky, aby pozmenili svoj prístup. Toľko na teraz, čo som vám chcela povedať, ale som pripravená samozrejme diskutovať o tom ďalej. Ďakujem pekne za trpezlivosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, za vystúpenie. A teraz otvárame diskusiu. A prvé, prvé kolo otázok alebo vystúpení v mene koordinátorov. A slovo má pani Le Grip. Nech sa páči. Oui, merci, euh, madame. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. Rada by som vám na úvod poďakovala, že ste dnes prišli medzi nás do výboru. Tiež by som vám poďakovala, že ste urobili naozaj veľmi široký prierez horizontom, a kde ste aktualizovali informácie vo, v príprave budúcich prác a budúcich, budúcej mobilizácie. Ja mám dve otázky k situácii návrhu smernice Women on Board, teda e, žien v predstavenstvách. E, vieme, aké sú tam problémy a Dúfam, že dosiahne sa ďalší pokrok, ale môžete rátať e, s našou absolútnou podporou v tejto téme a rovnako ďakujem a v mene EPP kladiem otázku, e, aká je situácia s ratifikáciou istambulského dohovoru a tu tiež ďakujem že ste nás informovali, že v najbližších týždňoch môžeme očakávať ukončenie ratifikácie a dopracovať sa k finálnej etape ratifikácie Európskou úniou a ďakujem za vašu energiu a úsilie. My vieme, až do akej miery vaša osobná angažovanosť a iniciatíva mm, boli rozhodujúce eh, k dopracovaniu sa tomuto výsledku. dve témy. Výbor vám pred niekoľkými minútami prijal moju správu o európskej stratégii o znížení nerovnosti v dôchodkoch eh, Gender Gapping Pension. A uvidíme, ako prebehne hlasovanie na plene. Budeme mať viacero príležitosti diskutovať o tejto správe, nielen na plene. Ja by som upozornila na jednu veľmi presnú tému. Očakávame od komisie veľmi hlbokú a presnú prácu, aby sme išli ďalej v dôveryhodných a serióznych a účinných ukazovateľoch, ktoré by umožnili dobrú metodológiu na to, aby sme mohli urobiť úplnú a presnú diagnózu situácie rozdielov v dôchodkoch. Je to 38% a to je absolútne nepriateľný rozdiel, to je škandalózne číslo a preto je potrebné, aby sme e, vylepšili našu prácu v metodológii, aby sme mali dobré ukazovatele, aby to, čo sa môže navrhnúť na európskej úrovni členským štátom, aby to bolo naozaj účinné, aby to pomohlo členským štátom prijať dobré rozhodnutie. Druhá téma, otázka toho balíčku work-life balance a zaznamenávame e, vašu osobnú angažovanosť pri ukončení tohto balíčka a návrhov. V tomto štádiu skôr ako otázka môžeme vás uistiť v mene EPP, že budeme veľmi proaktívni, konštruktívni a že sa budeme snažiť e, ruka a ruke s vami spolupracovať, aby sa rešpektovali kompetencie členských štátov, ale aby sa aj rešpektovali naše spoločné hodnoty, aby sme posilnili sociálnu dimenziu EÚ ktorú naši európsky spolobčania od nás očakávajú. Uh, now... Ďakujem pekne. A teraz pani Garcia Pérez. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pani Jourovej, že prišla a vystúpila vo výbore FAM už istý čas e, sme ju očakávali a preto to oceňujeme. Myslím, že to je ten priestor, kde máme príležitosť si vypočuť, e, aká práca sa robí v Európskej komisii v oblasti, ktorá je aj našou kompetenciou a aké sú prioritné obavy e, členov nášho výboru. Prešli ste najvýznamnejšie otázky, ktoré rozoberáme veľmi stručne. Vítame návrh e, v otázke zmierenia rodinného a súkromného života a myslím, že ste splnili jednu z týchto očakávaní EP a že sa príde s legislatívnymi návrhmi. Bez pochyby v mnohých prípadoch práve legislatívou sa nám podarí mať záväznú politiku v jednotlivých sektoroch a ja dúfam, že sa nám ponúkne príležitosť eh, diskutovať v parlamente, vylepšiť návrh komisie k rodičovskej dovolenke a otcovskej dovolenke, ale ja si myslím, že je to dobrý úvodný návrh, že ho vylepšíme. A ja dúfam, že sa nestane to, čo sa stalo pred tým E, so smernicou e, o rodičovskej dovolenke, aby sa to nezablokovalo niekde e, v rade. Dúfam, že sa podarí presvedčiť národné vlády o tom, aký má veľký význam zmierenie a harmonizácia rodinného osob a profesionálneho života. Ďalšie aspekty. Komisia chcela sa tiež venovať e, ďalšej otázke legislatívnou cestou, ale potom pôjdete cestou výmeny dobrých skúseností, pretože hovoríte, že existuje legislatíva v tejto téme. Ak by ste nás o tom mohli informovať, aká je e, presne platná európska legislatíva, kde je zakotvená ochrana pracujúcej tehotnej ženy, pretože ja by som bola rada, aby sme mali e, kontrolu adekvátnej transpozície tejto legislatívy do národných, pretože ako viete, súčasná situácia je taká, že k tomu nedochádza, že sa to neplní a ešte v Európe sú e, ženy, e, ktoré pracujú a ktoré ich potom prepušťajú preto, lebo, lebo sú tehotné. Otázka je, akým spôsobom, v akých ustanoveniach sú tieto veci zakotvené a akým spôsobom sa táto záležitosť transponuje na národnej úrovni. Spomenuli ste tiež istambulský dohovor a tam sa vyvinulo obrovské úsilie, rovnako ako parlament a aj náš výbor. Mali sme rozpravu o gendrovom násilí aj v EP. Toto je jeden z najhorších fenomenov, ktorým trpí nielen EÚ, ale aj celý svet. A pre nás ratifikácia istambulského dohovoru je zásadná. Hovorili ste o kompromisnom texte, ku ktorému sa dopracovalo a ja by som chcela vedieť, či by ste nám mohli dať viacej informácií, či tento kompromisný návrh ponúka ratifikáciu celého kompletného dohovoru z Istanbulu alebo len robí selekciu istých otázok, ktoré sa považujú v Európskej komisii za legislatívu, ktoré sú kompetentné v tejto oblasti, teda dojde ku kompletnej ratifikácii stambolského dohovoru v rámci tohto kompromisu alebo len niektorých častí. Ak by ste nám na toto mohli odpovedať. A tiež by som bola rada, keby ste nám poslali tú dodatočnú informáciu, keď budete môcť. Ďakujem za pozornosť. And, uh, now Mrs. Miller, please. Ďakujem pekne, pani Nibler. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ďakujem vám, pani komisárka, veľmi pekne za to, že ste prišli. Našli ste si čas, aby ste nám poskytli veľmi podrobné informácie. Veľmi si to vážime. O tom sa už povedalo, povedali o tom moji predrečníci. Chcel by som povedať, že ALDE úprimne víta vaše návrhy Považujeme ich za moderné, adekvátne a vhodné pre 21. storočie. Nazdávame sa, že títo nástroje budú e, užitočné pri zvyšovaní zamestnanosti žien a ako ste na to poukázali e, sami, to prospeje aj hospodárstvu ako celku. Potenciálne to by mohlo zvýšiť úroveň príjmov, vylepšiť e, kariérny postup, a väčší počet žien na trhu práce bude znamenať aj väčší e, e, objem e, zručnosti, potenciálu a podniky budú mať lepší prístup k pracujúcim. Pracujúci budú menej absentovať z práce, budú mať väčšiu motiváciu a to zvýši produktivitu práce podnikov. Toto všetko považujeme za vhodný prístup k dosiahnutiu naplneniu týchto cieľov. Podporujeme legislatívne a nelegislatívne opatrenia v tomto smere a preto by som si dovolila povedať, že uvedený balík považujeme za dobrý a ako ste povedali, nejde iba o legislatívu, ale o koherentnú politiku a o to viac je to pre nás zaujímavé. Pokiaľ ide o vaše pripomienky eh, mm, eh, vo vzťahu k istambulskému dohovoru, kolegovia už o tom sa viedrili, nebudem zachádzať do detajlov, iba sa jednoznačne viedrim k poskytnutiu ženám eh, väčších hospodárskych možností. A to je určitý nástroj boju proti násiliu. O tom sa už hovorilo viackrát, chcem to povedať aj v tejto súvislosti E, hospodárska ekonomická závislosť je e, životu nebezpečná a to musíme prekonať. Aj vy, pani komisárka, ste e, jednoznačne povedali, že násilie pachané voči ženám stále sa akceptujú vo všeobecnosti spoločnosťou a s tým sa nesmieme zmeriť. A je ešte jedna všeobecná pripomienka na Margo prítomných kolegov. Chceli by som poukázať na návrh skupiny ALDE, pokiaľ ide o sexuálne a zdravotné práva. Eh, apelujeme na komisiu, aby zahrnula eh, podporu eh, sexuálneho a reprodukčného zdravia do ďalšej stratégie verejného zdravia. Je stále možné, aby politické skupiny prichádzali so svojimi návrhmi a 11. maja budeme tom hlasovať vo výbore pre práva žien a chcel by som vás požiadať o podporu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne teraz pani Bjorg. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem e, pani komisárka Jourova za to, že ste prišli medzi nás. E, iba stručne o veľmi dôležitom balíčku e, pracovný a rodinný život. Napokon ide o... Nakoniec sme dostali balíček, ktorý sa sústreduje na kľúčové problémy účasti žien na pracovnom trhu Niektoré prvky tohto e, balíčka sú veľmi dôležité, ako platby, neprenositeľnosť. E, to je e, veľmi dôležité, aby sme dosiahli väčšiu rovnosť medzi mužmi a ženami. Niektoré prvky by som azda spochybnila, pokiaľ ide o flexibilné mechanizmy pre osoby, ktoré sa starajú o chorých, o, o mm, deti. Tu sú určité úskalia pre ženy, tomu sa musíme venovať podrobnejšie. Chcel by som tiež uviesť, že toto treba podporiť nelegislatívnymi opatreniami, najmä investíciami do infraštruktúry starostlivosti o dieťa, pretože jedno bez druhého sa neosvedčí, ale budeme musieť sa vrátiť eh, k tomuto baličku a pracovať eh, na ňom v našom výbore. Budeme s vami spolupracovať, aby to bolo maximálne dobré. A ešte dve veci. E, myslím si, že pre vás je to tiež dôležité ako komisárku mm, zodpovednú pre e, e, rodovú rovnosť. Je to rozba pre reproduktívne sexuálne zdravie žien v globálnom merítku a vy ako zodpovedná komisárka E, musíte pôsobiť na kolegov. Viem, že komisár Nimica e, je veľmi aktívny, ale chcel by som vás vyzvať, aby ste podporovali práva žien na rozhodovania a právo na e, zdravie v globálnom meritku. A je ďalšia vec, ktorú som chcela nastoliť. Požiadali sme parlament o vypracovanie novej stratégie boja proti obchodovaniu s ľuďmi, so ženami a keďže ide o prevladajúcu formu obchodovania s ľuďmi, naučili e, sexuálneho vykoristovania, musíme viac zdôrazňovať e, e, toto rodové hľadisko a z hľadiska dopytu. Väčšina týchto stratégií nebude efektívna bez Eh, veľkého dôrazu na rodovú rovnosť a už som požiadala komisára Avramopoulosa. Myslím si, že potrebuje aj vaše odborné skúsenosti v tomto smere. A jedna mm, vec eh, na záver. Európsky súdny dvor sa vedel v tom zmysle, že zamestnávateľ má právo eh, odmietnúť zamestnankyňu, ak nosí e, závoj. Myslím si, že toto nie je priateľné. Musíme si dávať veľký pozor na takýto vývoj v Európe a treba premyslieť o tom, aby sme neotvárali žiadne e, e, vrátka pre možnú formu diskriminácie. Potrebujeme e, všetkých žien na trhu práve. Musím sa ospravedlniť, máme ešte ďalšie povinnosti, ale moje kolegové sú tu prítomní a aj budeme naďalej spolupracovať s vami a s celou komisiou. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pán Marslasko, nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsednička aj pani Jourova, že ste tu dnes medzi nami. My, Európsky zelení, vítame tento balíček harmonizácie pracovného a osobného života, napríklad 4 mesiace transferibilného, teda tej rodičovské dovolenky a tak ďalej, to je určite vylepšenie a viem, že ani vy 100% nie ste spokojní a my si tiež myslíme, že tento balíček nie je dostatočne ambiciozný, hlavne pokiaľ ide o smernicu s materskou dovolenkou, tam neustále nám e, chýba to predloženie. Samozrejme, keď nepoznáme stanovisko rady a rovnako si myslíme, že je dôležité, aby rodičovská dovolenka bola konečne povinná, 100% zaplatená ja to hovorím, zdá sa, že ja som tu jediný muž, e, poslanec, ale aj otcovia môžu pomáhať pri harmonizácii osobného a pracovného života. Aj my môžeme prispieť do, rodinnej, e, do rodinného života a prispieť k tomu, aby ženy potom mohli viacej užívať svoje práva. A potom by som sa sústredil na nelegislatívne opatrenia a ten bod, ktorý sa veľa komentoval, dohľad a monitoring opatrení nelegislatívneho charakteru. Tu by som rád vedel, ako komisia mieni kontrolovať e, aplikáciu nelegislatívnych opatrení, hlavne vychádzajúc z regionálnych európskych fondov pre členské štáty na vylepšenie e, infraštruktúry starostlivosti o deti. Mienite nejakým spôsobom monitorovať vaše ciele a splnenie tejto oznámenia, toto oznámenia v rámci európskeho semestra? Chcete všetky tieto otázky začleniť? A tiež, ako chcete dosiahnuť dohľad, aby ste naozaj efektívne, efektívne, účinne uviedli do praxe nelegislatívne opatrenia. A ešte jedna téma, ktorú ste vy na úvod nespomenuli, ale podľa mňa je dôležitá vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete, v Európe, klimatické zmeny. Určite viete, že vo výbore FAM sme začali e, s významnou prácou o klimatickej spravodlivosti a genderovom aspekte. E, to sú veci, ktoré sú spolu prepojené a e, rád by som vedel, či vy v komisii, v vašom DG pracujete na týchto témach klimatickej spravodlivosti a či spolupracujete s kompetentným komisárom pre životné prostredie, pretože klimatická spravedlivosť je prierezová téma, ktorá súvisí jednak so spravodlivosťou, s pracovnými záležitosťami a tak ďalej. A vzhľadom na to, že teraz riešime ten zimný balíček pre čisté energie pre európskych občanov, tak potrebujeme aj jasný genderový aspekt v tomto balíčku a chceme, aby energetický prerod e, nezabúdal na ženy a malých v centre pozornosti. A či pán predseda Juncker uvažuje o tom, že aj jeho komisia e, mieni nejakým spôsobom začleniť gendrový aspekt do tohto energetického balíčka. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz by som dala slovo pani komisárke, aby odpovedala na tieto otázky. Ďakujem za vaše otázky, za inšpiráciu. Mám byť stručná, aby bolo ešte jedno kolo otázok, alebo môžem ísť do hĺbky? Ďakujem, pani Grip. Musím sa vám všetkým poďakovať aj za vaše mm, osobné vstupy, odhodlanie. Myslela som si, že ste si, že oceňujete moju rovnovahu medzi E, moju snahu rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom, ale tam niečo oceňovať. My predsa musíme sa zamýšľať nad našim vlastným režimom, ale dnes je prvý deň druhej polovice nášho mandátu, ak dobre počítam. Takže máme určité nádeje, že sa nám podarí jedného dňa lepšie zosúladiť rodinné pracovné povinnosti, ale toto nie je sťažnosť. My musíme e, tento balík vnímať ako jeden z nástrojov na riešenie mzdového rozdielu a súvisí to aj s tým rozdielom v dôchodkoch, o ktorom ste hovorili. Niekde to je 8%, e, niekde 40%. Áno. Je to alarmujúca situácia. A Hlavným zdrojom tohto rozdielu je starostlivosť o rodinných príslušníkov zo strany žien. Vlastne tento rozdiel v dochodkoch je odmena ženám za to, že sa starajú o svoje rodiny. A ja si myslím, že to je niečo, čo musíme povedať nahlas a za čo musíme poukázať, na čo musíme poukázať prstom, aby sme sa za to hambili, pretože to nie je situácia, ktorú treba zachovať. Súhlasím s tým, že musíme prísť s analýzou a s dobrými ukazovateľmi na meranie tohto javu. Ja to navrhnem ministrom na Rade EPSCO, pravdepodobne už v júli počas estonského predsedníctva, pretože chcem predsedníctvo požiadať, aby zahrnulo e, tému rozdielu v dôchodkoch do diskusných bodov čo najskôr. Pretože v druhej polovici roka príde komisia s akčným plánom riešenia tohto rozdielu v platoch a tam budeme riešiť aj rozdiely v dôchodkoch. Takže vstupy z členských štátov a parlamentu od ministrov sociálnych vecí a práce budú pre mňa veľmi dôležité, aby sme pokryli nielen veci, ktoré sa týkajú e, pracovného života ženy, ale aj potom ten rozdiel v dôchodkoch. Pokiaľ ide o tento akčný plán, tak sú tu rôzne zdroje, rôzne príčiny. Sú to tie rodinné povinnosti, to je jeden dôležitý zdroj. Druhým zdrojom je priama diskriminácia a to znamená, že je rozdielna pláca za tú istú prácu. A toto je samozrejme E, práca pre orgány dohľadu nad trhom práce, ktoré musia viacej pracovať na strane prisadzovania, vynúcovania, aby pomohli obetiam takejto diskriminácie e, získať primeranú nápravu, pretože vidíme, že obete takéhoto zaobchádzania na pracovisku nenachádzajú dostatočné možnosti pomoci v spoločnosti medzi inštitúciami a to je niečo, čo musíme tiež riešiť. Takže znovu musíme sa viac zapájať do práce aj zapájať do práce orgány dohľadu na trhom práce. A to je to, čo máme v tomto balíku. Potom tým tretím zdrojom rozdielov v príjmoch čo vedie potom k rozdielom v dôchodku, je existencia segregovaných prác, pracovných miest. A to je tá najzložitejšia vec, musím povedať, pretože problémom je, že keď sa raz niečo považuje za ženskú prácu, tak automaticky to znamená nižšiu, e, nižší plat. A je to prekvapujúce, že je to najmä vo verejnom sektore v Európskej únii, preto sa pokúšame riešiť tieto veci cez konkrétne odporúčania členským štátom. Riešime to teda adresne, ale budeme musieť nájsť aj lepšie riešenia v tomto akčnom pláne. Ak máte nejaké predstavy, ako bojovať proti segregovaným e, pracovným miestam, zamestnaniam, Eh, ja neviem, možno, že zavedieme kvóty pre mužov, tak to je, eh, to je žart samozrejme, ale je to vec, ako sa zamyslieť nad týmto javom. Potom segregované pracovné miesta sú aj výsledkom toho, že mladé ženy a ženy neštudujú tie správne predmety, neštudujú na takých školách, ktoré vedú k dobre plateným miestam. Napríklad IT sektor hľadá talenty, hľadá ženy, aby tam pracovali, aby prišli s tým svojim osobitným spôsobom uvažovania inováciami a povedali, že ženy tam jednoducho nie sú, pretože neštudujú, neštudovali na tých správnych školách. A My eh, dávame do agendy zručnosti práve takúto požiadavku. aby sme našli eh, cestu, ako lepšie nasmerovať ženy na štúdium predmetov, ktoré im zabezpečia lepšiu budúcnosť. Čiže zdrojom rozdielu v príjmoch je aj nízka, nízke sebavedomie žien. Ženy si jednoducho tie peniaze nepýtajú. Kdekoľvek idem, kdekoľvek sa stretám s mladými ženami, tak vždy im hovorím, žiadajte príslušný plat, potrebné peniaze. Jednoducho nemusíte, nie je dôvod na to, aby ste sa nevážili. Takže my sa pokúsime prísť s komplexným prístupom, dokumentom, ktorý bude pokrývať všetky tieto problémy e, súvisiace s rozdielom v príjmoch. A myslím, že nakoniec navrhneme lepšie vykonávanie, väčšiu transparentnosť, lepšie adresné, adresnejšie odporúčania pre krajiny, potom tá agenda zručností, E, implementácia rovnováhy medzi pracovným a súkromným súkromným životom a možno aj revíziu smernice 2654. Možno, že tam sú určité nedostatky v legislatíve a to by sme mohli vyriešiť hm, novelizáciou. Ja nič nesľubujem, ja len naznačujem, že tento akčný plán by mohol vyzerať takto a zaoberáme sa možnosťou väčšej transparentnosti, aktualizáciou legislatívy, ako aj bolesnejšími sankciami. To sú veci, ktoré sa objavia v našom akčnom pláne a teším sa na vaše vstupy, pretože Vy ste v úzkom kontakte so svojimi voličmi a môžete prísť za nami s mnohými praktickými nápadmi. Rovnováha v súkromného pracovného života, to som myslím odpovedala. Potom Ako, bude, ako to prebehne v rade, pani Garcia Pérez sa pýtala. Mali sme nie dobrú skúsenosť so smernicou o materskej dovolenke. Bola zablokovaná spôsobom, ktorý nám naznačil, že máme začať znovu a lepšie. A ja dúfam, že nebudeme konfrontovaní ostrými negatívnymi stanoviskami, už sme o tom hovorili s príslušnými ministrami, ale prvýkrát v júni bude debata o konkrétnych návrhoch. A samozrejme to, čo počujeme ako problematickú časť balíka legislatívy, je, sú vždy peniaze samozrejme. Napríklad ten návrh, že rodičovská dovolenka má byť platená na úrovni nemocenských dávok. Samozrejme, že e, vždy je tá otázka, kto to má zaplatiť a členské štáty sa musia rozhodnúť, kto to bude platiť. Je to na e, národnom sociálnom systéme alebo či to budú riešiť zamestnávateľia. E, samozrejme, to je vždy na členskom štáte, ale niekto to bude musieť zaplatiť. Preto som rada, že mám dobrú makroekonomickú analýzu a veľmi presvedčujúce e, údaje, že z krátkodobého hľadiska to sú, sú zvýšené náklady, ale z dlhodobého hľadiska vysoké prínosy. A o tom budem hovoriť s členskými štátmi Pokiaľ ide o ochranu rodičov, matiek, tak sme už hovorili e, o tom smernici o rodičovskej dovolenke. Tam je ten zákaz nespravodlivého zaobchádzania na pracovisku a ochrana pred prepustením. To je ten nástroj, tá legislatíva, ktorá sa musí vykonávať. A bude v tomto našom balíku. Je to niečo, čo treba robiť lepšie a treba aj zvýšiť dôveru matiek, rodičov, tých opatrovateľov, aby sa obrátili na tieto e, orgány ochrany dohľadu nad trhom, aby im pomohli pri riešení sporov. Takže toto už máme zakotvené v legislatíve aj v smernici, v tejto novej smernici v článku 12, o, tá smernici o rovnováhe, je tam ochrana pred prepustením tých, ktorí majú práva vrátane e, voľna rodičovskej dovolenky, dovolenky pre opatrovateľov a snažíme sa posilniť, presadiť ochranu rodičov a opatrovateľov pred prepustením aj cez článok 12. E, v C alebo v E. Potom je tu aj rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. Prípad Teker tam je jasné rozhodnutie o tom, že treba rešpektovať ochranu a že ju treba presadzovať, túto ochranu matiek a tý, opatrovateľov. K istambulskému dohovoru môžem povedať, že Veľmi rada vám poskytnem písomnú odpoveď. Je to pomerne zložitý právny prípad, ale pokúšim, pokúsim sa veľmi stručne teraz odpovedať. Samozrejme, že my sa snažíme navrhovať čo najširší rozsah kompetencií pre Európsku úniu a v procese v tomto procese, stále sme v tom procese a pravdepodobne ten konečné znenie zúži kompetencie Európskej únie a budú tam tie kompetencie, ktoré nie sú zdieľané, ale budú výlučné. To je to smerovanie. Ešte stále vyjednávame a preto som vám chcela dať tú písomnú odpoveď pretože ešte mm, sme v tom procese. Momentálne máme kompromisný text návrhu rozhodnutia rady o podpísaní istambulského dohovoru v mene EÚ. To schválil už Koreper, to som povedala. Len Polsko zopakovalo svoj negatívny postoj ale nie je proti dohode Nemecko, Švedsko, Írsko, Grécko navrhli zmeny, ktoré sa týkajú rozsahu rozhodnutia o podpísaní. A ako som povedala, komisia vyjadrila svoje poľutovanie, že je tu takýto úzky rozsah, pretože si myslíme, že to nie je vhodné pre prístup EÚ k, k dohovoru, ktorý je holistický a vychádza z ľudských práv. Tiež sme E, vyjadrili naše právne obavy v súvislosti s tým rozdeleným formátom právneho základu a rozhodnutia o podpise a vydáme k tomu vyhlásenie. E, budeme mať formalizované vyhlásenie a prijali sme pozmenené rozhodnutie, ale ešte neviem, ako sa rada rozhodne. Čo najskôr to dáme do rady asi 11. mája, myslím si. Takže my sa pokúšame to čo najskôr presadiť. Je to veľmi zložitý právny základ, ktorý sa zvolil pre istambulský dohovor a my tu pracujeme aj v oblasti právnej spravodlivosti. Je to článok 82 2 a 84 zmluvy o fungovaní EÚ. Toľko k istambulskému dohovoru. Madame Mlinár. Pani Mlinár, veľmi ráda pomôžem eh, voči voči svojim kolegom, pokiaľ ide o násilie pachána na e, ženách. Samozrejme, ekonomická závislosť je nebezpečná a máme veľa dôkazov toho, že ak neposkytneme ženám väčšiu ekonomickú nezávislosť, ak neumožníme im e, e, dostávať väčšie plát, aby boli menej zraniteľné, stále budeme čeliť vysokej miery násilia, vrátane domáceho násilia. Takže e, to sú navzájom prepojené faktory. E, ohľadom toho, čo povedala pani Björk v súvislosti k, e, e, e s flexibilitou v balíčku o zosúladenie pracovného a rodinného života. Chceme správne nastaviť flexibilné pracovné mechanizmy a pani Björk E, e, veľmi správne poukázala na možnú pascu. Neradi by sme boli, keby žena sa dostala do pasce. Táto pasca by mohla e, znamenať využívanie najmä čiastočného pracovného úväzku a to často volia ženy, keď musia sklbiť svoje povinnosti tak v rodine, ako aj v práci. A vo mnohých prípadoch ženy potom sú nutené e, pracovať rovnako silovne, ako keby e, pracovali na plný úvezok, ale dostávajú iba e, plat, častočný plat. Veľmi jednoduché porovnanie. Keď sa snažíme o zistenie korelácie medzi zamestnanosťou žien v pracovných v členských štátoch a rozdielmi v hodnotení, zistíme, že v niektorých členských štátoch e, e, existuje veľmi zvláštny jav. Čím viac ženy pracujú, tým, tým je e, väčší rozdiel v ohodnotení. Snažím sa zistiť prečo a práve to tkvie v týchto prácach na čiastočný úvezok. Je to k veľkej nevýhode žien vo mnohých prípadoch. A pre, práve preto nechc, neradi by sme boli, aby sa dostali do tejto pasce alebo iných e, pasí, ak by sme príliš presadzovali takéto flexibilné pracovné mechanizmy. A preto e, konečné e, riešenie, ktoré navrhujeme v balíku, spočíva v tom, aby pracujúci rodičia a osoby, ktoré sa starajú e, o deti, mohli požiadať o flexibilnú nejakú dohodu čo by bolo možné s prihľadnutím na formu a povahu práce a e, s tým, aby zamestnávateľ bol povinný e, e, zohľadniť takúto požiadavku a reagovať na ňu. Taktiež zavádzame silnejšiu ochranu osôb, ktoré by sa chceli vrátiť a pracovať na plný úvezok, aby nečelili akýmkoľvek prekážkam. Takže veľmi e, obozredne e, postupujeme s tým, aby sa ženy e, neocitli v pasi, aby sme nesahli po nejakom sociálnom inžinierstve, ktoré by mohlo mať nežiaduce, nepriaznevé účinky nechcené účinky. Takže chceme to veľmi dobre nastaviť. Pokiaľ ide pôsobenie proti obchodovaniu s ľuďmi, to je veľmi e, veľká téma komisára E, 3. apríla e, odpovedal na tieto otázky počas plenárneho zasadnutia. E, chcem vám pripomenúť, že veľmi úzko spolupracujeme s pánom kolegom e, vo viacerých programoch Snažím sa zdôrazňovať potrebu zabezpečovať e, e, lepšiu, efektívnejšiu ochranu zraniteľnejších skupín, najmä e, žien a detí. Snažím sa presadzovať to v agende bezpečnosti a migrácie. Takže ak sa oboznámime s úpravou azylu a Dublinu, sú tam osobitné články E, e, e, venované tomu, aby sme už v rámci legislatívy lepšie zabezpečovali ochranu žien a detí a to sa týka aj migrantov. Pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, vypracovali sme stratégiu na obdobie rokov 2012 až 16 a v súčasnosti podľa informácie od kolegu Avramopolisa jeho spolupracovníci e, pre, pra, pripravujú e, novú stratégiu pre komisiu a všetky e, relevantné subjekty v Únii. Adresné, adresné konzultácie prebehli v prvej polovici minulého roku s členskými štátmi prostredníctvom sieti národných spravodajcov, prípadne ekvivalentných mechanizmov v spolupráci s agentúrami pre vnútro, spravodlivosť platformu občianskej spoločnosti, platformu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Títo konzultácie e, sa vedli s medzinárodnými organizáciami a e, členmi e, pracovnej skupiny pre boj s obchodovaním s ľuďmi a nová stratégia by mala sklobiť všetky smery takejto politiky. Takže toto všetko sa pripravuje a na Margo kolegov pani Bjork môžete jej to tlmočiť, ak by potrebovala bližšie informácie som samozrejme pripravená poskytnúť čokoľvek, tlmočiť všetko, čo mi poskytne pán Avramopoulos. Rozhodnutie súdu, ktorým sa obmedzujú slobody e, e, e, žien moslimok. Nebudem sa vyjadrovať k súdnemu rozhodnutiu, poviem len toľko, že sa veľmi snažíme informovať členské štáty a podnikateľskú sféru, nabadať ich k tomu, aby vyskytovali príležitosti aj pre ženy migrantky, aby im umožňovali e, integrovať sa do spoločnosti. Viem, že v, prípade e, moslimek je to komplikované, ale e, pokiaľ ide o migrantky, je tu zaujímavý jav. Migrantky majú zvyčajne lepšie vzdelanie než muži. Prichádzajúci e, do Európy majú však podstatne menej možností uplatniť e, toto a získať si prácu. A zistíme, že členské štáty rôzne e, riešia túto problematiku. Vieme, že veľmi sa snažia Eh, pripraviť účinné integračné plány, ktoré eh, v niektorých členských štátoch už fungujú, najmä v tých, kde je veľmi veľa eh, pristahovalcov, ale viem zároveň, že stále to nie vyústilo do nejakých veľmi slubných výsledkov. výsledkov. A napokon že nie sme dostatočne ambiciozni, pokiaľ ide o materskú dovolenku. Nož áno, e, skúšali sme to ešte predtým, ako sme ukončili práce na tomto maličku e, pre zasoladenie pracovného a osobného života, ale stále nám chýbajú určité prvky e, tohto návrhu o materskej dovolenke, ale ubezpečujem vás, že aj keby sme s tým prišli členské štáty, by to zablokovali. Čiže musíme byť ambiciozni, ale zároveň Musíme e, byť realisti. Pán Urtasan sa zaujímal o klimatickú spravodlivosť. My sa snažíme dostať e, e, záležitosť rodovej rovnosti do všetkých iniciatív komisii. Neviem, či by sme mohli niečo presvedčivé predložiť v oblasti klimatických zmien alebo klimatickej spravodlivosti a príslušnej stratégie, ale Veľmi sa to snažíme vo vzťahu k energetickému balíčku, e, ktorý sa tu už tiež spomínal. Máme e, jednoznačný názor na to, ako treba chrániť zraniteľných občanov e, v rámci energetického balíčka teda vo vzťahu k zraniteľným občanom. Vždy máme predovšetkým na mysli ženy, pretože e, e, e, na ženy prípada veľmi veľký podiel ľudí postihnutých chudobou v Európe, i keď nerada to konštatujem. A máme jednoznačné formulácie, ktoré požadujú členských štátov, aby zadefinovali pojem energetická chudoba a skupiny zraniteľných občanov v členských štátoch, ktorým treba zabezpečiť osobitnú ochranu. Takže energetický balíček sa tomu venuje. zasoladenie eh, pracovného a osobného života a legislatívne opatrenia vo vzťahu k financovaniu. Čo konkrétne plánujeme urobiť? Hodláme odporučiť členským štátom, aby eh, tam, kde je to možné, eh, prepracovali svoju stratégiu s tým, aby e, e, e, vyčlenili viac prostriedkov v regionálnom rozvojovom fonde a sociálnom fonde na poskytovanie sociálnych služieb. Domnívam sa totiž, že tento systém financovania nesmie byť neprúžný. A uvedomujeme si, že programy sa pripravovali niekedy v roku 2012 pre e, súčasné programovacie obdobia. E, a domnívam sa, že je rozumné z času na čas to prehodnotiť s prihľadnutím na nové priority a potreby. A byť odvážny na to, aby sme prepracovali operačné programy. Práve toto odporúčame členským štátom. Urobia to, čo je možné, pretože situácia v členských štátoch nie je e, totožná, ale budeme e, zdôrazne odporúčať členským štátom, ako a prečo to urobiť. Totiž financovania z Európskej únie musí e, vždy vychádzať z veľmi dobrej analýzy nákladov a prínosov a budeme odporúčať členským štátom, aby použili takéto výpočty pri definovaní jednak nákladov, ale aj sociálnych a makroekonomických prínosov s tým, aby boli e, dostatočným zdôvodnením na investovanie prostriedkov únie na sociálne služby. Ospravedlňujem sa, že som e, sa tak komplikovane viedrel a sama som sa dostala do tejto pase. Ďakujem pekne za tieto odpovede, ale ešte máme dvoch členov, ktorí by vám chceli položiť otázky. Takže pani Pletir. Petir. Petir. ako viem, pani komisárka má k dispozícii iba 10 mm, minút, takže poprosím vás stručne. Ďakujem pekne. K otázke pracovných práv a to, aké môže mať všetko dôsledky, musíme vyvinúť väčšie úsilie aby sme zabezpečili dôstojný pracovný čas pre všetkých pracujúcich a aby sme vytvorili správnu rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Výskumy ukazujú, že adekvátne zaručené oddychové časy počas e, pracovného e, dňa môžu e, zabrániť takým zdravotným rizikám, ako sú duševné, psychické choroby a tak ďalej vylepšenie e, vedci, ktorí sa venujú týmto problematikám, tak poukázali na to, že e, prichádzajú rôzne zdravotné problémy, psychosociálne stres, muskulárne problémy a prvá príčina stresu spočíva v, dlhých, e, v dlhom čase pracovnom a zamestnávateľia sa vôbec týmto nezaoberajú a príčinou e, týchto patológií si mysleli, že je súkromný život a nie pracovný. A zistilo sa, že minimálne 10 pracovníkov pracuje e, v týždni jeden deň minimálne 10 hodín aké opatrenia chcete príde, aby konečne bola zabezpečená tá rovnováha medzi pracovným a osobným životom, aby pracovníci mali skutočne dôstojný, rozumný pracovný čas a rovnako aj, ako aj dostatok e, odpočinku, ako je napríklad nedela, ktorá je tradičným spôsobom. Pani Šojdrová, k tomu návrhu, ktorý bol predložený, návrhy legislatívnej aj nelegislatívnej povahy, ktoré pani komisárka predložila, idú správnym smerom a sú ambiciozne. Naznačili ste, že s niektorými bude problém v prijati s členskými štátmi. Škoda je, že tu kolegovia nie sú. Oni by chceli ešte ambicioznejšie návrhy. To je úloha členských štátov a s tým, čo ste predložili, vy aj bude tiež istý problém. Váš návrh na otcovskú a rodičovskú dovolenku sa mi páči. Dokonca som ochotná súhlasiť aj s tými neprenosnými dobami, pretože si mm, sa myslím, že to, čo je dôležité, je starostlivosť o deti. A tu je potrebné, aby sme boli dôraznejší. Je pravdepodobné, že členské štáty túto povinnosť odmietnú, ale ja to považujem za dobrú inšpiráciu pre členské štáty, aby chápali, že týmto smerom naozaj rodičov podporiť môžu. Veľmi sa mi páči návrh 5 dní voľna v prípade ochorenia blízkeho príbuzného, pretože to zdôrazňuje tú ošetrovateľskú úlohu a tiež právo na odmenu na úrovni nemocenskej dávky. To je veľmi dobrý návrh. To, čo v našej spoločnosti totiž to chýba, to sú deti a starostlivosť tak o deti, ako aj o rodinných príslušníkov a uznanie tejto práce. Je tu vyčíslená čiastka 370 miliard eur, ktoré prichádzame, keď ženy nepracujú. Ale čo mi tu chýba, a to zrejme nie je vaša chyba, ale že nevyčíslujeme, koľko Európe chýba za nenarodené deti. A k spoločnosť nebude oceňovať starostlivosť o deti ako prácu, ktorá e, sa realizuje, tak nie len, že tam bude ten pay gap, e, bude tam rozdiel medzi platmi, medzi e, dôchodkami a bude aj nedostatok detí. E, a to je jeden z najväčších nedostatkov európskej spoločnosti. Ja vám ďakujem za tieto iniciatívy, držím vám palce, nebude ľahké ich presadiť, ale ja to beriem ako signál pre našu spoločnosť, ale prihováram sa za to, a čo mi naozaj chýba a čo je nevyvážené v tomto návrhu, že ani komisia neuznáva starostlivosť o dieťa ako hodnotu, ktorú treba oceniť, či už materstvo alebo rodičovstvo ako také. Ale sú tam isté náznaky v tých opatreniach, ktoré ste navrhli. Ďakujem. Thank you very much. And now, Commissioner, Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani komisárka. Veľmi pekne ďakujem. Pokiaľ ide o pracovný čas, teraz e, e, rozbiehame konzultácie s praco- e, s partnermi ohľadom e, smernice o pracovnom čase. To patrí pod e, Marion Tyson a je to interpretívne oznámenie o smernice o pracovnom čase. Čiže teraz sa otvárajú konzultácie a diskusie. Nie spada to pod moje portfólio, ale kolegyňa Tyson sa tomu venuje a neviem, kedy by sa mali ukončiť konzultácie. Začali sa 26.4. a podľa pravidel by mali trvať 8 týždňov. Takže v súčasnosti prebiehajú. Súhlasím s vami, že e, záťaž e, v súvislosti s prácou je e, mimoriadná a takisto flexibilné E, e, mechanizmy by sme chceli riešiť v novom balíčku. Musíme sa prispôsobiť e, požiadavkám nového storočia a mnohé pracovné funkcie si to vyžaduje a je treba, aby ľudia mali takéto možnosti, keď chcú sklbiť pracovný a rodinný život. Takže šťastí sme vylepšili situáciu určitej časti spoločnosti tým, že predložili sme tento balíček o zasoladení e, pre zasoladenie pracovného a osobného života. Pokiaľ ide o otázku e, o tom, či máme tu nedostatok e, príliš veľa nenarodených detí, určite áno. A to je jeden, jedna z príčin, prečo navrhujeme platenú rodičovskú dovolenku, bez ohľadu e, na to, e, e, či ľudia dostanú peniaze alebo nie. Rozhodnutie o narodení dieťa je mimoriadne dôležité, ale možno, že niekoho to ovplyvní s tým, aby napríklad muži sa chopili časti týchto povinností spolu s manželkami to isté e, môže pomôcť ženám, ktorý, ktoré sa rozhodujú, e, čo prv, kariéra alebo dieťa. Čiže chceme vytvoriť priestor, aby toto rozhodnutie sa robilo jednoduchšie, aby nebolo až také bolesné. Aspoň takto chceme prispieť e, v súčasnosti. A ja, ja som zvedavá, ako sa bude ďalej vyvíjať tento balík, pretože v parlamente by som očakávala ústretovejší e, e, postoj než e, na úrovni členských štátov. Ale budem sa snažiť predložiť presvedčivé argumenty s tým, aby tento balík sa schválil a dúfam, že čoskoro. Pani komisárka, ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu, za vašu prezentáciu, odpovede. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a držíme vám palce. Dámy a páni, ďakujem vám, hovorí pani komisárka. Milé kolegyne, kolegovia, to je posledný bod dnešného programu. Ďakujem veľmi pekne za dnešné stretnutie. Uvidíme sa zajtra o 9.00 e, na stretnutí koordinátorov a o pol desiatej začneme prácu výboru. Ďakujem a prajem vám pekný večer.